heute Morgen eine Entscheidung. Konferencia predsedov dnes eh, rozhodla o eh, udelení eh, Sachorovej ceny v roku 2015. Chcem vám oznámiť, že konferencia predsedov tohto roku chce udeliť Sacharovú cenu saudsko-arabskému blogerovi Raifovi Badawimu. Meine Damen und Herren, Dámy a páni, ďakujem vám za e, podporu tohto rozhodnutia. Dnes kvôli osobitnému prípadu pána Badaviho veľmi e, teda odvážneho človeka, ktorý je naozaj e, príkladom, ktorom bola e, e, naložený jeden z najhorších trestov, ktoré, ktoré existujú v tejto krajine. Dá sa označiť iba za najbrutálnejšie mučenie. Žiadam saudsko-arabského kráľa, aby pána Badawi ho okamžite prepustil, aby si tento mohol prísť prevziať Sacharovovú cenu. vzťahy medzi členskými štátmi Európskej únie a orgánmi únie s našimi partnerskými krajinami vo svojej kvalite závisia aj od toho, že základné práva, ľudské práva našich partnerov sa musia to držiavať. V prípade pána Badaviho eh, základné ľudské práva nie sú nielen eh, nielen eh, dodržiavané, ale sú pošliapávané. Preto žiadam kráľa, by e, pozastavil výkon trestu a pána ho oslobodil, dovolil mu e, odísť za svojou manželkou a umožnil mu, aby v decembri si mohol prevziať e, cenu u nás tu v parlamente. Ďakujem pekne. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, wir machen weiter. Dámy a páni, pokračujeme ďalej. Hlási sa pani Koraca Bild. Uh, yesterday I have uh, raised the issue of ghost voting. Ďakujem pekne. Chcela by som informovať e, e, parlament o výsledkoch e, vyšetrovania. Chcel by som poďakovať služby pléna za ich rýchlu reakciu a chcela by som požiadať pána predsedu, aby použil článok 166 a 167 rokovacieho poriadku, ktoré jasne hovoria, že E, hlasovanie je osobné. Každý e, člen parlamentu je plne zodpovedný e, za svoje hlasovanie. Ide teda o situáciu ohľadne pani Le Penovej. K tomuto prípadu má slovo pani Le Pen. Monsieur le Président. Vážený pán predseda, včera za mojej neprítomnosti veľmi nesprávne pánom, pánom Weberom ma bola, som bola obvidená z veci, u ktorých som úplne nevinná a to sa potvrdilo na konferencii predsedov dnešného rána. Pán e, Weber sa dopustil dvoch e, zločinov ohovárania e, a to v prítomnosti bez žiadnych dôkazov a očierňovania Čo vlastne opodstatňuje túto drámu, toto, toto, toto kino, toto divadlo? Veľmi dobre viete, že sú tu desiatky, uh, o, desiatky poslancov, ktorí vložia svoje kartičky na začiatku a na konci ich vytiahnu. Nemá, ak nemáte iné argumenty ako tento, no už tak to je biedné. Pán kolega de Graaf, eh, je príkladom, eh, príkladom správania a, a a slušnosti. Za moje neprítomnosť, v mojej neprítomnosti realizoval štyri hlasovania. Bez mojho povolenia, bez mojej autorizácie. Opakujem, bez mojho povolenia. Eh, je to nesprávne správanie. Je to op- Ukázal, bol, ukázal naozaj eh, rytierské konanie po tých pár, počas tých pár sekúnd, kedy som bola nepridomná. Pán predseda, takže ja si vyhradzujem svoje kroky a chcem sa stiažovať na pána Webera, ktorý voči mne vzniesol obvinenia neúnosné, neúnosné obvinenia. Dámy a páni, téma bola dnes predmetom rokovania konferencie predsedov a slovo má teraz e, pán e, Manfred Weber, ktorý tu bol priamo spomenutý. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, also ob dieser pán predseda, či toto vyhlásenie pani e, e, poslankyne Lepenovej e, je naozaj na mieste. O tom nie je pochyb. Je to naozaj drezosť, čo tu zažívame. Pani Lepenová, vieme, že nemáte poriadny, poriadne chápanie demokracie, to e, tu v parlamente vieme, ale e, budem sa snažiť v prvom rade e, tomu trošku napomôcť. V demokracii mandát, ktorý nám občania odovzdávajú, je pre nás posvetný. A keď je posvetný, tak k demokracii patrí aj počúvať, načúvať, pani Lepenová. Demokracii je mandát eh, pre nás posvetný, ktorý sme dostali od našich voličov a tento eh, mandát sa nedá eh, ďalej odovzdávať, nie je delegovateľný na nikoho iného. V niektorých členských štátoch Európskej únie toto postupenie mandátu ďalej je naozaj trestne napadnutelné vďaka teda aktuálnej situácii tomu tak nie je v primate Európskeho parlamentu, ale na, vašich, na vašom proti máte teraz obrovský štán, škandál a ja e, poprosím týmto pána predsedu, aby naozaj prijal všetky e, existujúce právne prostriedky proti vám v tejto súvislosti. Meine Damen und Herren, heute Morgen war Dámy a páni, dnes ráno bol toto predmetom eh, skúmania konferencie predsedov. Eh, predsedníctvo eh, parlamentu sa bude týmto zaoberať. Pani Koráca Bilci môže byť istá, že budeme postupovať podľa rokovacieho poriadku.